všetci dostali. Chcem sa spýtať, či sú nejaké pripomienky. Týmto považujem zápis za ukončený. A teraz vás chcem informovať, že dnes na diplomatickej galérii máme delegáciu patriarchu z Kieva, zástupcu Ukrajiny a aj menom parlamentu sa chcem poďakovať za ich návštevu, za ich účasť. Je to silný signál v premiér a dialog. a je to pre nás čest vás tu prijať v parlamente. Aj po demisii Jean-Philippe